Good morning, friends. Uh, Dobré ránko. Začneme hlasovaním. Bez ďalšieho otáľania verím, že hlasovacie karty eh, máte so sebou a správne ich použijete. Takže čakáme len na pána Lenersa a pána Bekera pretože chceme, aby boli pripravení a môžeme začať s hlasovaním. A ide o e, e, reakcia na e, ústnu otázku na komisiu, elektronické hlasovanie týkajúce sa EGF a Nokie v Fínsku. Takže otváram hlasovanie. Vote is still open, but now it is closed. Končíme hlasovanie. It's one too many EPP. Za EPP aj SAD máme jedného naviac. Dobre, teraz je to už S, SAD tam je jeden naviac. viac.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 E, Dlabajová. Madame Pani Dlabajová. Ja nemám so sebou svoj hlasovací listok, ale som prítomná. No, žiaľ, viacerí z vás si nedoniesli kartičku, ale v každom prípade ten výsledok je taký, že jednoznačne to prešlo. Môžeme prejsť na ďalší bod e, na hlasovacom harku. Je to otázka na e, ústne zodpovedanie. E, týkaj sa Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie. Začíname kompromisom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. To znamená, jednotka, dvojka, trojka e, odpadá. A, a takisto aj pozmeňujúci návrh číslo 4. Opravujem sa. Ideme hlasovať o štvorke. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Hm, takže až 15 začíname. Kto je za? Proti zdržal sa. Myslím, že to musím elektronicky si preveriť. Pozmeňovací návrh 15, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. 26 hlasmi 16 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. 16, prosím, Zahlasujte elektronicky. Zatvárame hlasovanie. Tak neprešlo to. Zamietnuté. Nož je to komplikované, pretože sú viacerí, ktorí nemajú hlasovaciu kartu. Paloma bola za a pani Dlabajová bola proti. Takže ten výsledok je, aký je. Je to zamietnuté. Môžeme prejsť 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Takže elektronicky musíme si to preveriť. 17. Končíme hlasovanie. Zamietnutá je 17. Takže teraz o celom celej otázke ústnej v zmysle pozmeňujúcich návrhov. Otvárame hlasovanie. Uzatvárame hlasovanie. Štyridsaťsedem hlasov to potvrdilo. Čiže schválené. Teda boli tri, traja sa zdržali hlasovania. Chcem sa poďakovať spravodajcovi alebo spravodajcom. Nie je tu, nie je tu prítomný. Odovzdajte mu túto informáciu. Teraz prejdeme na Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie. Resolution and compromise B, those in favor. Že kompromis B a návrh uznesenia za proti zdržali sa schválené. Kompromis číslo C, 52 za, proti, zdržali sa schválené. Kontrolujeme si pozmeňovací návrh 52. Končí sa hlasovanie. Zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa schválené. I kompromat C za, proti, zdržali sa schválené. 62 za, proti. Elektronicky preveríme 62. Končíme hlasovanie. Schválené. 64 za, proti, zdržali sa schválené. 65 za, proti, zdržali sa schválené. D za, proti, zdržali sa schválené. 72 za, proti, zdržali sa schválené. 73 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 74 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 75 za, proti, zdržali sa. Elektronicky hovoríme, 75. Končíme hlasovanie. Zamietnuté rozdielom jedného hlasu. 76 za, proti, držali sa, schválené. 77 za, proti, zdržali sa, schválené. 78 za, <coughs> proti, zdržali sa, schválené. 79 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 79. Elektronicky zahlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Zamietnuté desiatimi hlasmi navyše. 83 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa. Hm, Zasa mi schválené. Takže elektronicky 81, zahlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Schválené. 29 hlasmi za, 84 za, proti, zdržali sa. Schválené zamietnuté, opravujem sa, elektronicky si to preveríme. Elektronicky. Zahlasujte. 84 je predmetom hlasovania. Končíme hlasovanie. A je to zamietnuté. 4 hlasmi eh, navyše. 85 za, proti, zdržali sa schválené. 86 za, proti, zdržali sa schválené. 87 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis E za, proti, zdržali sa, schválené. 93 za, proti, zdržali sa, schválené. 94 za, proti, zdržali sa, schválené podľa mňa. 95 za, proti, zdržali sa, schválené. 96 za, proti, zdržali sa schválené. 97 za, proti, zdržali sa schválené. 98 za, proti, zdržali sa schválené. 99 za, proti. 99, elektronicky zahlasujte. Končíme hlasovanie. Schválené. Za. Zoka za, proti, zdržali sa, schválené. 101 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis F za, proti, zdržali sa, schválené. 1 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 1, 11 za, proti, zdržali sa. Takže 111 si overíme elektronicky. Končíme hlasovanie. Nejako som sa e, som zneistila, ale je teda zamietnutý. G za proti zdržali sa, schválené. 117 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 118 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 119 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1,22 20 e, za, proti, zdržali sa, schválené. 1 2, 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1, 2, 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalší povedala. Pozmeňujúci návrh 2. OK. Za, proti, zdržali sa, schválené. 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté.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 Končíme hlasovanie. Schválené. 37 hlasmi desiatka. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 9. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti. Elektronicky 12 overíme. Končíme hlasovanie. Zamietnuté rozdielom jedného hlasu 13 za, proti, zdržali sa schválené 14 za, proti, Zdržali sa. Elektronicky 14. Končíme hlasovanie. Schválené rozdielom jedného hlasu. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 17 za, od pána 18 za. Proti. 18 tiež nie, nehlasujeme. Pr- pomýlila som sa, takže 18 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. A, kompromis A za, proti, zdržali sa. Schválené. 22 to preskočíme až na 27. Ideme 27, hlasujeme za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Musím to opäť. Ide o identické. Dvadsaťsedem, dvadsaťosem hlasujeme spoločne za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 29 za,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 37 za, proti, zdržali sa, schválené, 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 39 za, proti, zdržali sa, schválené, 40 za, proti, zdržali sa, schválené, 41 za, proti, zdržali sa, schválené. 42 za, proti, zdržali sa, schválené. 43 za, proti, zdržali sa. Elektronicky overíme 43. Končíme hlasovanie. Schválené 38 hlasmi. 44 za, proti, zdržali sa schválené. 45 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz e, hlasujeme o návrhu uznesenia v zmysle pozmeňovacích návrhov. Otváram hlasovanie elektronicky. Končíme hlasovanie. Výsledok je 50 hlasov za, 3 proti. Schválené, blahoželáme pánovi Hendlovi. No a prejdeme teraz na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 Great, then we proceed to uh, the next uh, voting list. The... Prejdeme ďal ďalší hlasovací nárok. Týka sa noriem pre podmienky, ktoré musia splňať štátni príslušníci tretich krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany a tak ďalej a tak ďalej. Je to dlhý názov. Um, takže máme dlhý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 121 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 123 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 124 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 125 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 126 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 127 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 128 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 129 za. Mm, takže skontrolujeme si elektronicky 128. Končíme hlasovanie. Zamietnuté, vidíte, rozdielom jedného hlasu. Takže ďakujeme 129 za, proti, stržali sa, zamietnuté. 130 za, proti, Stržali sa, zamietnuté. 131 za, proti, držali sa, zamietnuté. 132 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 133 za. Proti. Podľa mňa je to zamietnuté, ale overíme si to elektronicky. Zahlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. A v skutku je to zamietnuté. 134 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 135 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 136 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 137 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky, 137. And the vote is now clear. Končím hlasovanie. EPP má o jednoho hlasujúceho viac. Už je to v poriadku. Zamietnuté o jeden hlas. 138 za, proti, to sa zdržal zamietnuté. 139 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. 140 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. Pokračujeme návrhom 140. 3, predchádzajúce odpadajú, takže 143, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 16 odpadá. Čo by? Hlasujeme o 16, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, overíme 16, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené. Pokračujeme návrhom 144. 144. Kto je za? Takže 144, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 145 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 146 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 147 za, proti, kto sa zdržal. To asi budeme musieť overiť. 147, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 148, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 17. Takže 17. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? prijaté. 149 odpadá. Pokračujeme kompromisom H. Kto je za? Kto proti? Zdržal sa niekto? Musíme kompromis H overiť. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Takže pokračujeme návrhom 150. 150 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté podľa mňa. Teraz návrh 18 a 151. Spoločné hlasovanie, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 152 Overíme 18 a 151. Hlasujte. Konec hlasovania. Schválené. 152. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 153. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Dobre, overíme 153. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Prepačte. 154, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 155, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 156. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 157. 157 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté by som povedala. 158. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 159 za. Proti. Kto sa zdržal? Navrhujem overiť. 159. Hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Návrh 160. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 161 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 162 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 163 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 165, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 164, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. Kompromis I, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. Pokračujeme teda návrhom kompromisom je. Kompromis je, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, čiže pokračuje návrh 173, kto je za, 173, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 174, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 175, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 176. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 177. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 178. A 179. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Hovoríme 178 a 179. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 180. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 181. A prepačte, overíme 180. 180. Hlasujte. Áno, máte pravdu, pomýlila som sa. Teraz návrh 181 a 182. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 183. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 184. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis K. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 22. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 186 odpada. Pokračujeme kompromisom L. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz návrh 188. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 189 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 190. 190 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 191 za. Proti? Kto sa zdržal? Zam- prijaté. 192 preto odpada. Pokračujeme 193. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 194. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 195. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 197. Za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 196. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 198. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 199 a 200 hlasujeme spolu. A ešte je 201. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz návrh 202. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 203. To odpadá. Pokračujeme návrhmi 25, 204, 205, 206 a 207. Kto je za? kto proti, kto sa zdržal prijaté. Overíme všetky tieto návrhy. Hlasujte. Konec hlasovania. Schválené. Pokračujeme návrhom 208 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. Teraz návrh 209, nie ten bol stiahnutý, čiže 211 211, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 210, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 26, 26, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. To bude potrebné overiť. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pokračujeme návrhom 212, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 213 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 214, kto je za. Chcete overiť 213? 213 overenie. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Mali ste pravdu, zamietnuté. Teraz 214, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté 215, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. To by som radšej overila. 215. Hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Teraz návrh 216. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 217, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 218, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 219, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz 220 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Návrh 221, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 222, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 223, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Návrh 224, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 226. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 225 za. Proti. Kto sa zdržal? Navrhujem overiť. 225. Hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Takže pokračujeme návrhom 228. Prechádzajúci odpadá 228 a 229 sú identické. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 230. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 27. za proti, kto sa zdržal, prijaté, 231, kto je za, kto proti. O, prepačte, ten odpadá. To isté 232, takže pokračujeme návrhom číslo 1. Návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté, 28 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 29 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz kompromis A. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme návrhom 32. 32 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 33 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 35 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 37, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 38, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. Kompromis B, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 5, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 43, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis C, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz návrh 49, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 50, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 51, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 52, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 55. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 54. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 56 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 7 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme návrhom 59. Prakadovce odpadajú. Čiže 59, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 60 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 61 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté zamietnuté. 62, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté, o, prepačte, prepačte, prijaté. 62 prešla, takže 63, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté, 64, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté, teraz osmička a 65 dohromady, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis D, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Návrh 68, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 69, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 70, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 10, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz návrh 72. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 71. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 73. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 74. Za proti, kto sa zdržal zamietnuté, 75, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 76, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz návrh 78, predchádzajúce odpadajú, takže 78, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté, 79 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 80 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 81 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmiem sa 12 za, proti, zdržali sa, schválený. 83 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 84 za, proti, zdržali sa, schválený. na návrh 85, alebo ten odpadá. 85 odpadá. 86 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 13 za, proti, zdržali sa, schválený. 87 odpadá, alebo hlasujeme o ňom. Dobre, 87 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 88 za, proti, zdržali sa. Musím to overiť. Dobre som to nevidela. Uzatváram hlasovanie. Áno, je zamietnutý. Ďakujem. Pozmeňujúci návrh 89 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 90 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis E za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis F za, proti, zdržali sa, schválený. Overíme kompromis F. Elektronicky môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Takže poďme jeden po druhom. Takže 96 za, proti, zdržali sa. Musíme to overiť. Posmeňte sa návrh 96, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Ale hovorí sa tam, že 96 odpadá, pokiaľ kompromis E bude schválený. A Kompromis aj e bol schválený. To je chyba v hlasovacom zozname. Takže môžeme toto elektronické hlasovanie zopakovať. Ohľadom pozmeňujúceho na 96 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci. Áno, je schválený. 29 bolo za. Pozmenujúci vrch 14, ktorý, kto je za. Alebo, prepačte. Áno, samozrejme ten odpadá. To mi odlahlo. Takže na vrch 101. na vrch pána Rolána. 101, o tom musíme hlasovať. A teraz to je za. Sme na strane 18. So all falls until hmm. 101. Since we, uh, you voted in favor of... Takže hlasovali ste za 96 a tým pádom všetko až do 100 jednotky odpadá. No a toto je návrh pána Holána. A tí, ktorí ste za, tí, ktorí ste proti, Zdržali ste sa? Schválený. Bola to jasná väčšina. Can repeat because I didn't hmm. catch it. 101 is adopted. 101 bola schválená veľkou väčšinou. Prechádzame k 102. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutý na návrh 103 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 104, to je za, to je proti, to sa zdržal. Schválený. Pozmeňujúci návrh 105, to je za, kto je proti, sa zdržal, schválený. Kompromis G, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Teraz prechádzame priamo k hlasovaniu o návrhu stanoviska. Menovite hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. 41 za. Ďakujem spravodajcovi za odvedenú prácu. We proceed with the, uh, the vote on... Ďalej budeme hlasovať ohľadom európskych e, štruktúrálnych investičných fondov. Kompromis A, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis B, za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 3, za, alebo prepašte, ten odpada. 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 15 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis C za, proti, zdržali sa, schválený, kompromis E za, proti, zdržali sa, schválený, Kompromis F za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 33 za, proti, zdržali sa schválený. Overíme pozmeňujúci návrh 33. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. A zamieta sa. O dva hlasy neprešlo. Takže 34 za, proti, zdržali sa schválení, 35 za, proti, zdržali sa schválení, 36 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis G, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromis H, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Kompromis I, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmeň sa 45 za, proti, zdržali sa. Pozvali som, že je zamietnutý, ale overíme elektronicky 45, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Aj schválený. O jeden hlas. Kompromis D za proti, schválený. Kompromis L za, proti, zdržali sa schválený. Pozme sa 48 za, proti, zdržali sa schválený. Pozme sa 49 odpadá a teraz kompromis K, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Kompromis M, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmeňujúci návrh 52, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 53, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 55, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, povedala by som, že schválený. 57, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis N. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis J. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozme sa 66. Kto je za? Alebo je to 67. Prepašte. Pozme sa 67 za proti, zdržali sa schválení. 68 za, proti, zdržali sa schválení. na 69, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Podmyslávek 1 ohľadom pôvodných ustanovení za, proti, zdržali sa schválení. Podmyslávek 2 za, proti, zdržali sa schválený. A teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska po zmenách. Môžete hlasovať elektronicky. Zatváram hlasovanie. A je to schválené. 45 bolo za, traja proti. A my ďakujeme spravodajcovi. No a teraz tu máme Yes. Is it a difference? This or? 11 is postponed, yeah. and then we go to item 12. Yeah. Edouard Martin. Hmm. Okay. Uh, when it comes to the... Uh... Dobre. Tak čo sa týka tých rozpočtových pravidel, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet únie, ako viete, tak hlasovanie bolo odložené na štrasburský týždeň eh, od 15. mája to znamená, že hlasovanie skončilo a my teraz budeme pokračovať posledným bodom programu, ktorým je preventívna reš- rámce preventívnej reštrukturalizácie, druhá šanca a opatrenia na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie platobnej neschopnosti a oddlženia. A prosím, tí, čo odchádzate, mohli by ste diskutovať vonku? Čo skoro dám slovo spravodajcovi Eduardovi Marténovi. Prosím, Hovorte trochu potichu, pretože toto je dôležitý bod programu. A teraz. Prepačte, rozprávajte sa vonku, dám slovo pánu Eduardu Martinovi. Hm? Mr. Martin. Oui, oui, merci, madame la présidente, mais j'attends quand même un peu le silence. Áno, áno, ďakujem, pani predsednička, ale čakám, kým sa to trochu utiší. Tých, ktorých to nezaujíma, nech pokračujú v diskusiách mimo zasadačky. Chcem pripomenúť, ako ste povedali, že ide o stanovisko. Júri je gestorským výborom. Lehota na pozmeňováky končí 10. mája na obed. Júri si to trošku predlžilo takže navrhujem aj našu lehotu presunúť na 17. mája na poludnie, takže ešte trošku bude čas pre skupiny predkladať pozmeňovacie návrhy. Pokiaľ ide o návrh komisie, je to legislatívny návrh týkajúci sa kvalifikácie zamestnancov vo firmách. Komisia to eh, vníma z hľadiska mm, kapitálu a takáto vízia firiem, pokiaľ ide o finančné nástroje, e, finančné aspekty, tak e, e, to je s týmto v súlade. Ale pokiaľ ide o reštrukturalizáciu, tak tam sa zvažujú naozaj iba, iba finančné aspekty a vôbec nie zamestnanci. Čiže čisto takýto kapitálový, kapitálový pohľad v úvodných staveniach sa hovorí aj o spotrebiteľoch, hovorí sa tam aj e, o možnosti teda rozšíriť pole pôsobnosti na e, oblasť spotreby. Čo to vlastne znamená? Znamená to, že zamestnanci e, sa budú identifikovať práve ako takíto spotrebitelia. Takýmto, takýmto štýlom by sa dalo interpretovať, by sa dalo interpretovať návrh komisie. Takže ja by som navrhoval, pokiaľ poďme návrhy, zdôrazniť sociálnu zodpovednosť zodpovednosť e, firmy. E, takže na jednej strane máme teda tých vlastníkov kapitálu, e, majiteľov firmy a zároveň tu máme na strane zamestnancov, ale teda, že ide o sociálnu e, sféru, e, že firma teda stojí a padá na práci svojich zamestnancov. Takýto náhľad na vec. A tiež je potrebné zvyšiť osvetu zamestnancov, tiež teda povinnosť informovať o hospodárskej situácii vo firme a v prípade reštrukturalizácie liberalizácie je potrebné, aby e, zamestnanci e, boli e, v tej hierarchii na rovnakej pozícii ako napríklad investori a tak ďalej. Takže prístup k informáciám, k poradenstvu a tak ďalej. Zatiaľ zamestnanci takéto nič nemajú. Ďalšia vec, dôchodcovia firmy, ktorej hrozí krach, tých by sa to mohlo tiež týchať, týkať, pardon. Sú to napríklad dôchodkové fondy, ktoré sú týmto poz- postihnuté, čiže aj e, toto by znova malo spadať pod e, smernicu. Mala by to teda jedna e, z tých skupín, ktoré je potrebné zohľadniť. Takže právo na informáciu, na konzultáciu. Toto však musí fungovať efektívne, nie iba na papieri. Momentálne zatiaľ taká situácia daná nie je. 27. Charty základných práv hovorí o práve na vzdelávanie a na konzultáciu pracovníkov vo firme. Tiež je nevyhnutné, aby takáto reštrukturalizácia e, išla v súlade s týmito princípmi a aby teda sociálny dialog mohol, mohol prebiehať. Návrhy, ktoré v stanovisku eh, navrhujeme, posilnia toto právo a vôbec neohrosia e, alebo nie sú v rozpore s existujúcou legislatívou e, Európskej únie, kde e, teda majú e, zamestnanci právo e, hlasovať o pláne reštrukturalizácie, vyjadrovať sa k nemu. Ehm, máme tu e, teda dopadovú štúdiu, z ktorej vychádza našich pozmeňovacích návrhov, čiže tak, aby reštrukturalizácia mohla byť e, úspešná, aby firma e, mohla reštrukturalizáciu realizovať v zmysle plánu reštrukturalizácie Čiže hovorí sa tam o postupoch reštrukturalizácie, hovorí sa tam o e, konkrétnych krokoch. Takže toto je náš pohľad na vec, e, náš pohľad na vec na návrh komisie, ale samozrejme rád si počujem aj spravodajcov a som k dispozícii na e, ďalšiu spoluprácu, aby sme tento text naozaj vylepšili. Ďakujem pekne, pani predsednička. Thank you. Uh, I'll now give the floor to Madam. Uh, Ďakujem. Teraz pani López Fontane, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. No už ja by som chcela poďakovať spravodajcovi za návrh stanoviska, ktorý na práve predstavil. Myslím si, že to dobrý základ pre ďalšie rokovania. Okrem toho sa taktiež prepája s aspektami zamestnanosti a to sa nás týka priamo. To, že dlžníci nemôžli reštrukturalizovať svoj dlh predtým, než sú vyhlásení za platobne neschopní e, v niektorých členských štátoch, to znamená ich e, odsúdiť k úplnej likvidácii. No a e, taktiež sú to nedostatočné rámce pre druhú šancu E, ktoré sú oslabujúce, predovšetkým pre podnikateľov, ktorí konajú v dobrej viere. Taktiež to vedie k strate inovácie, k dlhodobej strate pracovných miest a e, ktoré by táto druhá šanca prinesla. No a čo týka návrhu komisie, ten si myslím, že je veľmi vyrovnaný, prichádza s harmonizovanými princípmi v rôznych členských štátoch Hovorí sa tam o preventívnej reštrukturalizácii, o druhej šanci, zlepší sa tým fungovanie kapitálového trhu a poskytne sa tým lepšia právna istota investorom a podnikateľom, predovšetkým pre tých, ktorí pôsobia cezhranične. Toto prispeje e, taktiež k väčšej slobode a moje pozmeňujúce návrhy sa budú uberať e, v zmysle Eh, návrhu komisie, pretože si myslím, že je dobrý. No a čo sa týka nášho výboru, tak my samozrejme musíme dbať eh, na dodržiavanie eh, práv z pracovníkov a taktiež na vytváranie pracovných miest. No a je treba sa vyhnúť likvidácii schopných podnikov. No a čo sa týka návrhu spravodajcu tam sú mnohé veci, v ktorých eh, s ním súhlasím, s určitými teda nuancami. No a napríklad eh, špecifická kategória pre eh, pracovníkov. Pozreli by sme sa, ako to vyzerá s princípom subsidiarity, o tom musíme ešte diskutovať. Taktiež súhlasím, čo sa týka práva na konzultácie a informácie na európskej úrovni. No a tak aby európsky pracovníci mali možnosť upozorniť na situáciu podnikov, avšak aby čo sa týka e, dôsledkov reštrukturalizácie, aby sa tam zahrnula dôsledky priamo pre pracovníkov. Avšak, aby mohli sa dostaviť za finančným expertom podniku, to mám určité pochybnosti v tomto, predovšetkým preto, že sa tým môžu natiahnuť lehoty a okrem toho to bude aj taktiež finančne náročné pre dlžníka. No a taktiež nesúhlasí s pozmeňujúcim návrhom 2, kde sa žiada, aby preventívna reštrukturalizácia nemohla viesť k zníženiu e, odmeny. No a myslím si, že e, za určitých podmienok môžeme zaručiť prežitie podnikov. Napríklad u nás v regióne sme mali tento e, prípad v roku 2013 General Motors mali e, problémy a potom sa dohodli s pracovníkmi, so zamestnancami alebo teraz so zastupcami so, so odborov a za, zachovali sa všetky pracovné miesta. No a myslím si, že niekedy je dobré, keď odbory a zamestnanci súhlasia jeden s druhými, tak e, aby bola takáto možnosť a tak by sa riešili podnikové krízy. No a taktiež mám určité e, pochybnosti ohľadom penzií e, zamestnancov, ale ešte budeme hovoriť o tom so spravodajcom. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Teraz má slovo Jana Žiťanská. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj spravodajcovi za predložený návrh stanoviska. Najskôr len e, zo pár poznámok k samotnej problematike reštrukturalizácií a bankrotov. Tak ako je známe, v Európskej únii každoročne zbankrotuje asi 200 tisíc spoločností, čo predstavuje stratu 1,7 milióna pracovných miest zároveň sa odhaduje že ponukou e, skutočnej druhej šance pre poctivých podnikateľov na reštartovanie obchodných činností by sa v celej európe vytvorili three milióny pracovných miest. obdobie rastu a poklesu úspechu aj bankrotu ako aj finančné úspechy či problémy podnikov sú prirodzenou súčasťou podnikania v trhovej ekonomike a to v rôznych dôsledkoch napríklad v dôsledku prirodzených cyklických výkyvov nečakaných šokov alebo jednoducho v dôsledku konkurencie na trhu či zániku záujmu o konkrétny tovar. Už dnes existuje v právnych systémoch členských štátov aj na úrovni Európskej únie množstvo pravidiel, ktoré upravujú postup pri úpadku firmy tak, aby na jednej strane vytvorili priestor pre záchranu firmy jej reštrukturalizáciou a na druhej strane, aby boli chránené aj záujmy veriteľov firmy. Zároveň pravidlá už dnes myslia aj na ochranu zamestnancov firmy, ktorá sa dostane do problémov. Podľa článku 27 Charty základných práv majú právo na informácie a konzultácie v rámci podniku. V prípade, ak sa podniku nepodarí predísť bankrotu a nie je schopný vyplácať mzdy, stávajú sa zamestnanci jeho veriteľmi a zároveň na ich situáciu reagujú sociálne systémy členských štátov. Na Slovensku máme napríklad garančný fond. Čo sa týka návrhu smernice, tak ako už bolo povedané kolegyňou z EPP, myslím si, že ten návrh komisie je veľmi dobrý. Je správne, že sa posilnia opatrenia, ktoré umožnia podnikom lepšie predchádzať finančným problémom tzv preventívnou reštrukturalizáciou a rozširujú možnosti, ako podnik zachrániť pred úpadkom a ochrániť tým aj pracovné miesta, ktoré vytvára je dôležité vytvoriť účinný právny rámec aj pre situácie tzv. cezhraničnej platobnej neschopnosti, čo je v podmienkach jednotného trhu čoraz častejšia situácia. Je tiež dôležité chrániť aj záujmy zamestnancov, a to predovšetkým formou včasného a úplného informovania o všetkých vážnych okolnostiach, ktoré majú alebo budú mať vplyv na ich činnosť, aby získali časový priestor pre prispôsobenie sa novým okolnostiam pri záchrane spoločnosti pred likvidáciou je dôležité konať rýchlo a veľakrát žiaľ sa to nezaobíde aj bez možno zníženia počtu e, miest alebo znižovania odmien alebo znižovania výdavkov. E, predkladané pozmeňujúce návrhy na zvýšenie úlohy a posilnenie postavenia zamestnancov v rámci fungovania a reštrukturalizácie podniku sú nepochybne vedené dobrými úmyslami, obávam sa však, že ich dôsledky by mohli byť pre zamestnancov kontraproduktívne, nakoľko môžu výrazne spomaliť samotný priebeh reštrukturalizácie alebo ho dokonca aj znemožniť, čo v konečnom dôsledku by znamenalo zatvorenie spoločnosti, likvidáciu spoločnosti a tým pádom likvidáciu aj pracovných miest. Preto musíme byť opatrní pri týchto pozmenujúcich návrhoch tak, aby sme v konečnom dôsledku nepoškodili nielen majiteľovi a veriteľom, ale teda najmä aj zamestnancom, o ktorých nám ide. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. I give the floor to Mr. Calvé Chambon. Teraz má slovo pán Chambon. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť v jazyku Miguela Cervantesa, pretože som presvedčený, že pán Martin týmto jazykom hovorí skvelo, takže nepotrebujeme sprostredkovateľa. V tejto fáze budem hovoriť o všeobecných veciach. Komisia odvedla skvelú prácu a taktiež pán Martin, ďakujem mu za to. Myslím si, že toto je dobrý základ pre E, ďalšie diskusie o rôznych detailoch. Je to dôležitá téma a zároveň veľmi horizontálna, prierezová. Týka sa mnohých aspektov. Ja napríklad som e, spravodajcom v Ekone, ktorý taktiež tu má určitú úlohu, ale my ja vám poviem, že pokiaľ e, ja sa stretnem napríklad so španielskými zastupcami, tak tam je 16 ľudí pri stole, sú tam e, zastupcovia z regiónov, zo všetkých možných inštancií, inštitúcií. No a my tu hovoríme o zamestnanosti. No a tu gratulujem komisii za toto. Je tu dôležité, aby sme vytvárali a zachovali pracovné miesta Takže musia byť čo najracionálnejší, aby sme zamedzili e, tomu, že budú odumierať podniky. No a okrem toho vieme, že toto sa bude dotýkať mikropodnikov, e, živnostníkov, tam, kde sú považovaní za podniky, a tých najslabších, pretože čo týka veľkých podnikov, tak tých sa to nedotkne, ale budú, budú zomierať tie malé podniky po tisícoch. Takže my potrebujeme e, dať príležitosť prežiť a znovu začať tým malým a tým sa zlepší aj zamestnanosť ako taká. Takže o to ide. Je tu problém subsidiarity v tom zmysle, že e, tu finančné systémy a systémy insolvenčných postupov v rôznych krajinách sú diametrálne odlišné. Napríklad u nás, čo sa týka e, stavebníctva, tak tam to narastlo do obrovských rozmerov. Potom tá bublina praskla a to stálo život tisíce drobných podnikov. A my určite na tomto budeme dobre pracovať. Ja som optimistický a to aj vďaka dobrej práci pána Martena. Sú tu aj ďalšie aspekty a tieto aspekty súvisia s právami pracovníkov a tak ďalej. No samozrejme, budeme, nemôžeme akceptovať, že sa budú znižovať súčasné platné štandardy. Myslím si, že v rámci európskej legislatívy tieto osoby majú dobrú ochranu. No a kto by chcel využiť túto citlivú tému, ktorou je druhá otázka a zlepšiť ju, no a dobre, my nie sme takí skostnatelí. Viem, že tu existujú rôzne národné systémy a dá sa tam niečo robiť. Je treba nestrácať zo zretela to, čo chceme, aby, e, ne, aby nezanikali malé podniky a pracovné miesta. No a sú to rôzne témy, ktoré možno ešte prediskutujeme v súvislosti s inými e, textami, napríklad čo týka nejakej e, rigidnosti napríklad e, informátori, whistleblowers, tak takýto whistleblower môže legálne nahlásiť ilegálne postupy. Ale aby sme to začali e, formulovať ako pokiaľ sa niekomu nepáči, ako sa riadi jeho podnik, tak to už je trochu zvláštne. My by sme mali si presne e, rozmyslieť, čo chceme, pretože E, by sme nemali ísť e, alebo sabotovať to, čo nám vlastne ide. No a jedna vec, keď tu hovoríme o princípe subsidiarity, tak nejde ani tak o to. Ide tu o princíp decentralizácie pretože keď je treba zaviesť túto zásadnú iniciatívu do praxe, dať druhú šancu podnikom, tak je treba ju prispôsobiť prirodzenému aj finančnému kontextu. Toto nie je subsidiarita alebo moc. Tu ide o hospodárskú logiku, ktorá spôsobuje, že principiálne hodnota alebo o ktorej tu budeme teraz hlasovať, je, musí byť previditeľná do praxe v tom prirodzenom kontexte podnikov. Ďakujem. Thank you, Paloma López. Ďakujem. Teraz Paloma López. Majo. Ďakujem za slovo. Chcem pogratulovať panu Machtajnovi za odvedenú prácu, za to, že bráni práva pracovníkov a bolo by nepriateľné, keby to tieto predpisy umožnili, aby pasíva podnikov boli reštrukturalizované, zatiaľ čo by nevyplácali eh, platy eh, svojim zamestnancom. No a my dnes nechceme nechať otvorené zadné dvierka pre bezškrupulóznych podnikateľov, ktorí by potom špekulovali s platmi, aby sa na to mohli eh, nabaliť sami. Takže taktiež ďalej tu je právo na informácie, na konzultácie zo strany zamestnancov. No a pripomeňme si, že v Charte základných práv Európskej únie sa o tomto hovorí, avšak pri napríklad e, insolvenčnom postupe a finančnej reštrukturalizácii už sa tieto práva nerešpektujú. Je taktiež treba prehlbiť e, ochranu pracovníkov. Myslím si, že je potrebné E, objasniť e, vzťah medzi reštrukturalizáciou a medzi masovým prepušťaním. A taktiež sa využívali e, finančné argumenty, aby sa potom prepušťali ľudia a taktiež bolo porušované právo na kolektívne vyjednávanie a na stávku. Takže, alebo na štrajk. Takže je treba e, predísť e, taktickým reštrukturalizáciám, kedy e, podniky sa snažia zaretušovať nejaké podvodné praktiky, aby mohli prepušťať zamestnancov. No a taktiež by bolo dobré, sa pozrieť na naše skúsenosti, čo sa týka e, tranzície a e, e schopnosti e, podnikov, ktoré sú prebranté alebo ktoré potom sú ďalej riadené svojimi vlastnými zamestnancami. Myslím si, že je treba zaručiť kontinuitu produkcie a zachovať pracovné miesta v ohrozených podnikoch. A toto by sme mali prediskutovať v súvislosti s, tými, s touto smernicou. Ďakujem. Ďakujem. Nikto za zelených, ani za EFTD. Takže Dominik Martin, máte slovo. Merci, madame le Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, reštrukturalizácia preventívna štralizácia, revízia tohto rámca, druhá šanca a opatrenia na zlepšenie efektivnosti štralizácie pokiaľ ide o platobnú neschopnosť, e, očistenie a tak ďalej. Toto je naozaj téma, ktorá je komplikovaná, veľmi e, závažná. Podľa nás návrh stanoviska kolegu Martana obsahuje body, ktoré sú veľmi pozitívne a vítame jeho dobré nápady. Napríklad e, sme za zohľadnenie alternatívnych plánov, ktoré môžu navrhnúť zamestnanci na záchranu svojho e, zamestnania a tiež posilnenie práva na informácie zamestnancov a tiež otázky za dôchodkov sú veľmi podstatné. Vyzývame spravodajcu, aby objasnil to, čo navrhuje k článku 10. Pokiaľ ide o smernicu, mrzí nás, že Eh, sú tu, eh, komisia má také eh, čisto vyhranené zámery, že niektoré veci sú naozaj rozpracované málo detailne. Boli by sme radi, keby sa finančné aspekty s týmto súvisiace úzko prediskutovali predtým, než povieme, či návrh tejto smernice podporíme alebo nie. Ešte by som bol rád, keby sme sa zaobrali tými kaskadovými e, krachmi e, firiem. Um, toto by sme ešte radi do diskusie doplnili. Ďakujem pekne. Thank you. Uh, the... Ďakujem za komisiu. Sa chce niekto vyjadriť. Pani Karpus Karse, máte slovo. Um, uh, Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za návrh stanoviska, takisto aj tieňovým spravodajcom za dnešné vyjadrenie. Ak dovolíte niekoľko uh, takých postrehov ohľadom toho, aké sú ďalšie zámery komisie v súvislosti s týmto návrhom. Uh, v súvislosti s dopadmi na zamestnancov nechceli sme nič meniť, nejako ovplyvňovať práva, ktoré požívajú zamestnanci v zmysle existujúcej legislatívy. Naším zámerom bolo len umožniť e, podnikom sa reštrukturalizovať a posilniť práva zamestnancov v procese reštrukturalizácie. Keď sme sa zamýšľali nad tým, aké podniky by si zaslovovali pomocnú ruku pri reštrukturalizácii, v podstate ide predovšetkým o malé a stredne veľké podniky. Viac ako 99 firiem v Európe sú práve malé firmy a e, v súčasnej dobe e, vlastne nepožívajú možnosti e, reštrukturačných postupov, pretože tak ako tieto postupy fungujú dnes, sú finančne náročné a malé firmy jednoducho si to nemôžu dovoliť jednoducho tie náklady sú neprimerané vzhľadom na veľkosť týchto e, podnikov. Preto sme sa snažili zatraktívniť, tak povediac, tento postup reštrukturalizácie pre malé, stredne veľké podniky. Ide napríklad o to, aby sa znížili náklady súvisiace s e, potrebou menovania konkurzného správcu alebo restrukturalizačného správcu v každom prípade. E, to, to samozrejme e, neznamená, že nie je potrebné mať expertov zaangažovaných, ale fakt je ten, že zaplatiť si e, experta niečo stojí a v mnohých prípadoch, v prípadoch mnohých firiem je neúnosné, aby e, týchto expertov platili e, tieto malé firmy, ktoré sa nachádzajú v ťažkej situácii. Našou snahou bolo teda Eh, odľahčiť to bremeno malých eh, firiem. Takisto máme článok 3, ktorý hovorí o včasnom varovaní eh, ten vlastne zakotvuje niekoľko minimálnych princípov. V úvodnom ustanovení 16 sme toto detálnejšie popísali, toto včasné varovanie, ide o to, aby sme ponúkli e, flexibilný mechanizmus členským štátom a takisto aj zastup, v tomto zmysle zamestnancom, odborom, e, zástupcom e, prosto pracovnej síly sa dáva možnosť fungovať ako, ako informátor, ako ten alebo tí, ktorí poukazujú na nejaké prešľapy. Ja chcem poukázať na to, že členské štáty môžu udeliť e, právomoci takýchto informátorov e, rôznym subjektom, ale v našom návrhu hovoríme toľko, že to nie je povinnosť členských štátov, ale e, majú túto možnosť, ktorú by mali zvážiť. Ďalej. Eh, my zohľadňujeme rozdiely v členských štátoch. V niektorých členských štátoch tieto postupy reštrukturalizácie sú krátke, 3, 4, 5 mesiacov a nemožno to predlžovať. Sú členské štáty, kde je možné predlžovať postupy až na 12 mesiacov, 16 či dokonca 18 mesiacov alebo teda až 24 mesiacov. E, snažili sme sa vniesť vyššiu mieru právnej istoty pre všetky zainteresované strany. V snahe právnej istoty my v tomto návrhu zakotvujeme e, ultimatívne maximum 12 mesiacov, čo samozrejme e, nevylučuje, aby v členskom štáte to bolo ešte kratšie, 3, 4, 5 mesiacov. Skutočne má ísť o krátku dobu a v rámci tejto krátkej doby e, určité kroky e, nemožno e, vykonať podľa legislatívy v niektorých členských štátoch. To znamená, že to môže byť problém práve často faktorom, ktorý naťahuje čas, je vypracovanie nejakého odborného pozudku alebo konzultácie s expertmi. V tejto chvíli je to všetko v tej všeobecnej rovine, čo som chcela povedať a samozrejme veľmi radi zodpovieme vaše prípadné otázky, pokiaľ sa týkajú nejakých e, konkrétnych prvkov návrhu. Ďakujem komisii, hovorí predsedajúca. Eduard Marten. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nemôžem reagovať na všetko, ale zo pár pripomienok by som uviedol. Ja sa teším, že sa pri najmenšom eh, zhodneme na tom, že musíme bankrotom predchádzať. Myslím, že toto povedali všetci, čo vystúpili a toto je dobrá vec. Áno, samozrejme tá cesta a tie nástroje, na tie sa naše názore, názory eh, líšia. Eh, mne ani nešlo to nanúcovať iba jeden konkrétny pohľad a tu reagujem na čo povedala stupkynia komisie. Áno, máte pravdu, že je potrebné ponechať miesto praxi, národnej praxi, zvykom a tak ďalej, ale tento text e, naozaj nesmie uberať tie práva, ktoré už existujú a k e, tým nákladom ja chcem pripomenúť, že pokiaľ ide o Francúzsko, to právo na expertov, to sa obmedzuje na určité druhy firiem, také, ktoré majú menej e, ako 50 zamestnancov, takúto možnosť nemá. E, čiže znova zohľadnenie e, ako práv, tak aj nákladov. To je v poriadku. A e, keď sa dnes pozrieme na to, kde tie, ktoré krajiny sú na tom najlepšie, e, napríklad také Nemecko uvediem, to je krajina, ktorá má skutočnú politiku sociálneho dialogu, silného sociálneho dialogu, kde rokovania je sú vlastne súčasťou genov, e, ako na e, strane e, zamestnancov, tak na strane zamestnávateľov a teda odborov. No a keď sú krízy, či už v Nemecku alebo inde, ale zamerám sa na to Nemecko, mnohé firmy, kde majú odbory, tak akceptovali, že urobia určité ústupky, že sa vzdajú tak, aby tie zamestnania mohli byť zachránené. Aj zníženie miest bolo v hre. A zákony sa potom adaptovali na toto úsilie, na tieto snahy, ktoré akceptovali zamestnanci, ktoré personál akceptoval, napríklad čiastočná nezamestnanosť, toto právo, áno, 24 mesiacov dokonca e, je to možné. Toto je tá Nehovorím, že to je teda na tom všetko, že to niečo, na čom všetko stojí a padá, ale je to jedna z možností, ktorá môže uľahčiť e, tú zložitosť situácie e, v prípade reštrukturalizácie firmy. No a tí zamestnanci tí nemôžu ostať e, ako poslední zabudnutí, keď e, sa firme nedarí. Tomuto sa musíme z všetkých síl snažiť vyhnúť. Je potom reagovať čo najskôr, aby sme naozaj e, sa nedopracovali ku kríze a veľkému napätiu. No a aby som bol úprimný, kto lepšie pozná firmu ako samotní zamestnanci. Kto môže e, naozaj vydať ten varovný signál, keď e, veci nefungujú tak, ako by mali. Takže taká všeobecnejšia pripomienka. Ja sledujem e, naozaj desiatky firiem vo Francúzsku, e, kde zamestnanci e, avizujú, že majú obavy, uh, buď sa to robiť dobrovoľne, alebo trošku organizovanie, ale naozaj uh, upozorňujú na to, že personál a jeho kompetencie sú čoraz nižšie. Čiže za každým, keď ide dôchodku, to je kvalifikácia, ktorá bola získaná, um, skúsenosti a tak ďalej. Takže táto osoba nie je adekvátne nahradená. Často e, sú tí e, noví zamestnanci len nejakými dočasnými zamestnancami a tak ďalej. A je viacero firiem, e, ktoré naozaj zlyhali, ktoré naozaj zbankrotovali, pretože neanticipovali uh, tú potrebu uh, nahrádzať stratené kompetencie. Čiže aj tu uh, tá anticipácia je veľmi dôležitá. No a ten sociálny dialog a kolektívne vyjednávania, uh, toto naozaj uh, je základom uh, bohatstva. Nemôžeme povedať, že to sú zamestnanci a odbory, ktoré ovládnu firmu. Nie, nie, nie. Oni tí samotní každodenní aktéry musia prispieť k zlepšeniu naozaj tými svojimi znalosťami celého sektoru, firmy, trhu a tak ďalej. Oni môžu eh, prispieť eh, bok po boku so zamestnávateľom, naozaj ako rovný s rovným, pretože oni môžu byť zdrojom, tou studnicou návrhov eh, a takto môžu prispieť k tomu, aby tie rozhodnutia, ktoré sa príjmu, samozrejme budú vyrokované, ale budú na prospech, na prospech tej firmy. Takže je potom naozaj anticipovať, robiť všetko preto, aby sme sa vyhli bankrotom, keď firma má problémy. O toto ide v tomto stanovisku, aby sme dali druhú šancu. A na záver chcem pripomenúť, ja poznám mnohé príklady, kedy tie bankroty boli naozaj organizované materskými firmami. Veď sa pozrite, čo sa udialo v Belgicku. Caterpillar, čo sa tam udialo? No, to nie je malá firma, to rozhodne nemôžeme povedať. Experti ukázali a majú aj podklady, že ten bankrot Caterpillaru v Charleru a že to bolo zorganizované plnej miere materským, materským podnikom. Čiže e, naozaj máme potrebu, máme potrebu, keď firma má prostriedky, keď to právo umožňuje, zastupcovia zamestnancov e, musia dostať podporu expertov, lebo ak nie, tak e, ako môžu byť lojálne tie rokovania, ako môžu byť e, spravodlivé, keď ich e, úroveň znalostí je oveľa nižšia ako v prípade vedenia firmy. Takže aby mohli naozaj zdvihnúť ten varovný prst, musia byť školení, musia dostávať informácie a v prípade nadnárodiek e, často e, tie rozhodnutia e, sa príjmajú veľmi ďaleko od ich pracoviska. Takže je potrebné, aby zastupcovia zamestnancov mali prístup k expertným znalostiam, k poradenstvu expertov. To je všetko z mojej strany. Ja som si vypočul všetkých kolegov, poznamenal som si ich návrhy a ich pripomienky. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Takže termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov 10. mája, obed, oprava 17. To je termín na pozmeňovacie návrhy? Áno, pôvodne to bolo 10., ale keďže Júri eh, si to trošku predložilo, tak eh, máme aj my takúto maržu a ja navrhujem, aby sa to presunulo na 17. maja, 17. maja na poludne, ak je to v poriadku pre všetkých. No objections. Nie sú námietky. Takže 17. mája 2017 obed, to je termín, schvalovanie na pôde nášho výboru bude 12. júla a v gestčnom výbore, e, to je Júri, e, e, sa bude hlasovať 20. respektíve 21. novembra, teda na jesen tohto roku. Ďakujem za vašu účasť. A týmto e, vyhlasujem ukončenie dnešného rokovania. Ak nemáte niečo do bodu rôzne, tak vás len chcem informovať, že naše ďalšie zasadnutie sa koná 29 až 30 máj v Bruseli. Teším sa na vás o niekoľko týždňov. Dovidenia.